Welcome. So we, we... Vítajte, pustíme sa do popoludnejšieho zasadnutia výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľov balíkom e, o službách, osobitne smernicou o um, teste proporcionality pre prijatie novej regulácie povolenie. Je to, uh, ide tu rokovanie pred legislatívnym procesom E, spravodajcom je tu Andreas Šváb a tento návrh o teste proporcionality je súčasťou balíka o službách. Ja by som hneď na začiatku chcela dať slovo komisii, aby nás informovala veľmi stručne o tomto návrhu. Máme tu pána Martina Fruna z DG Growth z generálneho riaditeľstva pre rast. Máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedníčka, poslankyňa, poslanci parlamentu, kolegyňa, kolegovia. Ja prejdem takou stručnou prezentáciou, aby som vysvetlil dôvody vypracovania tohto návrhu o teste proporcionality, ktorý naozaj je súčasťou balíka týkajúceho sa služieb. Vysvetlím veľmi stručne, ako sme dostali vôbec nápad s týmto návrhom prísť, ukážem ekonomické dopady, ktoré očakávame od lepšej regulácie v tejto oblasti regulácie povolaní vďaka tomuto návrhu. A budem hovoriť aj o minulých skúsenostiach, osobitne za uplynulé 3 roky, ktoré sme nadobudli v spolupráci s členskými štátmi pri skúmaní proporcionality a strávim samozrejme nejaký čas aj obsahom, teda vysvetlením obsahom, obsahu návrhu. E, cieľom balíka pre služby je zlepšiť rámec, v ktorom funguje a môže fungovať trh so službami v Európskej únii, pričom služby sú veľmi dôležitou súčasťou ekonomiky, tvoria asi 60 až 70 HDP, tvoria 90 všetkých nových pracovných miest a zamestnávajú zhruba 60 až 70 všetkých e, pracovníkov, zamestnancov v Európe. My sme začali skúmať e, sekciu alebo sektor regulácie povolaní. Na tomto obrázku vidíte čísla, ktoré sme vypracovali, ktoré sme získali na základe štúdy. realizovali sme veľký prieskum o tom, koľko ľudí zasiahnu, alebo to zasahuje nejaká legislatíva v regulovaných profesiách v, to, v tom širokom zmysle slova. To znamená, že musia mať ľudia nejakú kvalifikáciu aby mohli vykonávať nejaké povolanie, ktoré je chránené nejakým názvom profesie. Vidíme, že je to asi 47 miliónov Eh, jednotlivcov, zhruba 22 pracovníkov Európskej únie. A potom sme realizovali výskum medzi ekonomami, ktorí nám prepočítali toto do čísel a naj eh, prekvapujúcejšie čísla sú tu na slade. Potenciál tvorby pracovných miest je 700 tisíc, to je konzervatívny odhad, a možno až 4 eh, až 19 dodatočných nákladov, ktoré budú znášať aj tak recipienti, ako aj spotrebitelia vzhľadom k miere Eh, legislatívne regulácie v tejto oblasti a tých 700 tisíc pracovných miest to je 3 až 9 všetkých pracovných miest v ekonomike. Ďalší dôvod, prečo skúmame práve trh so službami, a je to troška malé, ale na tej obrazovke, ale toto je graf, ktorý ukazuje vývoj produktivity práce v oblasti služieb v porovnaní, respektíve na rozdiel od výroby. Výroby je, výroba je tá čierna, červená linka so štvorčekmi hore. Vidíte, že tam sa produktivita zvýšila a mnohí, mnohé sektory služieb, eh, osobitne tam, kde sa nachádzajú regulované odvetvia, sú napríklad právnici, ehm, eh, statici, eh, ekonómovia účtovníci a to je tá e, spodná časť toho grafu, kde produktivita za posledných 15 rokov v týchto oblastiach klesla. Keď sa pozrieme na e, služby a pozeráme si, aké máme politiky a chceme zlepšiť e, legislatívny rámec, tak zistíme, že parlament pravidelne žiada od komisie, aby prišla s návrhmi na zlepšenie tohto rámca upravujúceho poskytovanie služeb v Európe a niektoré z tých kľúčových milníkov komunikácie medzi parlamentom a komisiou sú tu. V roku 2016 Rada pre konkurencieschopnosť vyhlásila, respektíve znovu potvrdila potrebu dôkladnejšieho skúmania proporcionality pri e, regulácii povolaní a, a e, legislatívy, ktorá sa týka trhu so službami. Teda toto sú nejaké východiskové informácie, ale je v mm, smernici o kvalifikáciách, ktorá bola revidovaná v roku 2013, ustanovenie, nové ustanovenie, ktoré žiada po členských štátoch a komisii, aby preskúmali proporcionalitu existujúcej regulácie v povoleniach, profesiách, vo všetkých regulovaných profesiách. To bolo naozaj veľmi, veľmi náročné, vyžadovalo to veľa času, ale zase bolo to veľmi zaujímavé. Ehm, je to záležitosť, ktorá nám ukázala veľmi jasne, prečo sme prišli s tým návrhom s ktorým sme prišli v roku 2015, e, bola schválená jednotná stratégia, alebo stratégia pre jednotný trh a minulé leto v roku 2016 sme realizovali veľké konzultácie verejnosti, e, na základe čoho komisia prišla s týmto návrhom. Takže tento proces, ktorý e, založila, alebo teda otvorila smernica o kvalifikáciách, teda systém vzájomného hodnotenia, má zaujímavé výsledky. Máme asi 5600 rôznych regulovaných profesí v celej Európe, od 70 e, v niektorých členských štátoch až po 500 profesí v iných členských štátoch. Takže obrovský rozdiel e, v prístupoch k regulácii týchto povolení. Mnoho profesí je regulovaných len v jednom členskom štáte 103 a mnoho z nich je regulovaných e, len v, v menej než 5 členských štátoch. Ja teraz nechcem hodnotiť, ale len ukazujem, že je tu diverzita prístupov a naozaj veľká variabilita medzi členskými štátmi a legislatívou v tejto oblasti. Takisto intenzita tejto legislatívy sa veľmi líši a je to záležitosť, ktorú pozorujeme napríklad e, pri profesiách, ktoré sú porovnateľné, kde členské štáty zaujímajú zásadne odlišné prístupy k regulovaniu týchto profesí alebo úloh alebo aktivít, ktoré títo profesionáli vykonávajú, ktoré sú proste cez eh, hranice v Európe porovnateľné. Ďalej členské štáty nás požiadali, sme preskúmali proporcionalitu existujúcich eh, systémov regulácie a My sme eh, pri príprave tohto návrhu skúmali túto oblasť veľmi dôkladne a to vidíte na tomto obrázku. Tu Eh, vidíme, že doteraz sme nedostali hodnotenia od členských štátov v, tako, v takej miere, v takom rozsahu, aký sme požadovali. Sme ochotní samozrejme členským štátom pomáhať, ale znepokojúcejšie je to, že, že od tých, od ktorých sme už dostali informácie, aj, aj napriek e, usmerenia, ktoré sme odovzdali a dali sme členským štátom katalóg otázok, ktorý je veľmi podobný tomu, čo sme teraz vlastne spracovali v smernici a umožnili a uľahčili sme tým členským štátom hodnotiť túto situáciu. Napriek tomu mnoho členských štátov v tej svojej analýze bol veľmi povrchný poviem to takto. To znamená, neidentifikovali zmysluplné rizika, nehovorili jasne, ako opatrenia regulácie zmierňujú dané riziko. A účinky regulácie boli tiež veľmi slabo hodnotené. Ja uvádzam niekoľko príkladov na tomto slajde. Chcem vám ukázať niekoľko zásadných vecí, zásadných slabín možno, ktoré sa ukázali z tohto hodnotenia členských štátov. Všetko toto nás viedlo skrátka k takému záveru, že je potrebné aspoň v budúcnosti reguláciu v tejto oblasti zlepšovať. E, povedal som to už predtým, realizovali sme verejné konzultácie, kde väčšina respondentov sa domnievala, že vytvorenie spoločných kritérií v Európe a povinných, e, povinných spoločných kritérií považuje za, za užitočné a nápomocné. Toto je celkový obraz e, celého súboru respondentom a potom sme dopytovali osobitne um, verejné orgány a tých bolo 49 a tieto takisto vykazovali e, veľkú podporu pre vytvorenie spoločných kritérií, uplatnenie týchto spoločných kritérií na mandatórnej báze. Takže naše e, závery, ktoré sme vyvodili z toho, je, že, na, že ide o návrh, ktorý sa snaží pracovať na základe existujúcej situácie a výsledky, ktoré sa dostavili po uplynulých troch rokoch, e, boli dosiahnuté vďaka intenzívnej práci. Máme aj jurisprudenciu Európskeho súdneho dvora Eh, ktorí kodifikovali ste veci a pritom rešpektuje subsidiaritu členských štátov, čiže nepred, eh, nepredpisuje žiadny výsledok. Eh, ale systém, ktorý by mal zaviesť novú legislatívu, sa ukazuje byť želanou vecou, želaným východiskom. No a toto je vec, ktorú ste asi videli už viackrát. Predtým je to návrh, alebo teda návrh je založený na článku 6 alebo odseku 6 jurisprudencie, kde sa e, hovorí o známom spôsobe identifikovania proporcionality, vhodnosť a primeranosť opatrenia a ostatné kritériá, ktoré súd e, vyhlásil za základné. My sme sa to snažili v tejto smernici systematicky premietnúť. Takisto sme doplnili niekoľko procedurálnych poistiek, ktoré sú však veľmi ľahké, vzhľadom k tomu, že vieme, že teraz e, bude musieť dojsť k legislatívnemu procesu v členských štátoch, do ktorého by sme nechceli zasahovať. Avšak sú tu určité základné princípy, ktoré sú veľmi dôležité, napríklad transparentnosť v procese zapojenia zainteresovaných strán, a to nielen tých, ktorí majú priamy prospekt z tejto regulácie, ale aj e, príjemcov služieb a ostatných, ktorých sa to môže nejakým spôsobom dotýkať, ďalej e, pravidelné preverovanie a modernizácia ustanovení a dobré pochopenie rizik a e, dopadov, ktoré táto regulácia má. No a veľmi dôležitá vec je tá, že sa to týka aj novej regulácie a je tu určitý preventívny účinok e, zvyšovania kvality legislatívy, aby sa zabránilo konfliktom medzi členským štátom a komisia e, prihľada tým, týmto na tých, ktorí sa domnievajú, členské štáty jednotlivcov, ktorí sa domnievajú, že súčasná regulácia je príliš reštriktívna. Toto, toto znamená, že e, tu nenastane situácia, že nie je regulácia, ale že umožníme členským štátom zistiť, do akej miery tá regulácia je potrebná a máme tu aj určité ustanovenia o transparentnosti a sledovaní procesu, ktoré sú založené na modeloch, e, ktoré už máme v legislatíve. Čiže členské štáty budú zverejňovať informácie o novej legislatíve, čo už v podstate zavádza smernica o kvalifikáciách. Toto je teda balík, ktorý sme e, teraz položili na stôl. Ja sa teším na to, aby sme ho teraz prerokovali a ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Pán Martin Franz komisie za naozaj vynikajúcu prezentáciu. Aby som chcela povedať kolegyňa a kolegové, že tieto slajdy, táto prezentácia je v tlačenej forme k dispozícii, tých, ktorí ju nemáte, požiadať o ňu sekretariat. A teraz by som dala slovo Andreasovi Švábovi, ktorý je našim spravodajcom. Ďakujem veľmi, veľmi pekne, pani predsednička. Je pre mňa naozaj potešením, že prvýkrát teraz môžeme hovoriť o tomto návrhu, s ktorým komisia prišla. A robíme to všetci spolu, lebo pani predsednička, vy sama tiež pracujete na e, a o iných veciach, ktoré sa týkajú tohto balíčka, o službách. Ale predtým, než sa pozriem na obsah, by som eh, najprv chcel povedať, že nám veľmi chýba talianský kolega Sergio Cofferati a dúfam, že bude schopný čo skoro znova prísť naspäť do parlamentu a že sa uzdraví. Eh, milé kolegyne a kolegovia, najprv musím povedať, že po tejto prezentácii lepšie rozumiem prístupu komisie ale chcel by som začať ešte o krok ďalej. V zásade je to tak, že zistujeme a konštatujeme a keď si pozrieme celé posúdenie vplyvu, aj čo vezme k elektronickej karte služieb, notifikácii pacienti a tak ďalej, tak musíme konštatovať, že vnútorný trh pre služby za posledných 10 rokov po nadobudnutí účinnosti smernice o službách sa nestal jednoduchším pre slobodné povolania remeselníkov, naopak stal sa ťažším, zložitejším. A preto je správne, že sa komisia tu pokúša robiť protiopatrenia a odstrániť novo vzniknuté prekážky je to frustrujúca analýza, keď vidíme, že smernica o službách, tie očakávania, ktoré sme mali, tam boli rôzne predstavy krajina pôvodu a podobne, ale to vytriezvenie je, že táto smernica nepriniesla ani to, čo sme očakávali pri veľmi miernych očakávaniach. Návrhy komisie som predložil kolegom v angličtine, nemčine a francúzštine e, z môjho pohľadu okomentované. Myslím si, že je to všetko jasné, netreba o mnohých veciach ani hovoriť. Je tam mnoho kritických a skeptických komentárov a som presvedčený, že kolegyne a kolegovia sa k tomu ešte vyjadria. Chcem ešte povedať, že samozrejme vzhľadom na tento konkrétny návrh tá proporcionalita je nepopierateľná právna zásada. Nikto nespochybňuje, že obmedzenie osobnej slobody, prekračovania alebo cezhraničnej činnosti e, môže byť neproporcionálne a podobne. To nikto nechce. Otázka je ale samozrejme, prečo to robíme, pretože zásada proporcionality je riešená v primárnom práve, už je aj v smernici o službách a prezentácia e, komisie to uvádza aj v e, uznaní profesí. Máme rozsudky e, Európskeho súdneho dvora. Tak sa pýtam, prečo potrebujeme piatú úpravu a vzniká otázka, prečo sa to pri tých štyroch predchádzajúcich úpravách nepodarilo. A pokiaľ nenájdeme odpovede, na to prečo, tak sa pýtam, prečo by sme to mali piatýkrát upravovať, pretože to prináša so sebou samozrejme aj určité náklady. Ja osobne si myslím, že máme problém s vykonávaním a nie s reguláciou. A preto v tejto súvislosti sa musíme zaoberať aj s otázkou vykonávania pretože tento návrh tu na stole je do budúcnosti a tie obmedzenia, ktoré sú na vnútornom trhu pre služby od roku 2006, smernica vôbec neplatí a preto sa musíme zaoberať aj tou otázkou, čo vzniklo doteraz. A tu môžem kolegyňam a kolegom, aby som vás tu ne obťažoval individuálnym príkladmi. V posledných rokoch som bol konfrontovaný mnohými príkladmi, kde sloboda služieb je obmedzovaná Zoberme si napríklad e, porovnanie turistického sprievodcu. Tam sa napríklad kladú požiadavky na ďalšie vzdelávanie v, krajín, v jazyku krajiny, kde sa tieto činnosti využívajú. A to znamená, že nemôže existovať žiaden cezhraničný turistický sprievodca, pretože všetky tieto školenia sú len v tom jazyku tej ktorej krajiny. To znamená, cestovný ruch tu má veľký problém. Po druhé je to tak, že Európskej únie sú členské štáty, ktoré veľmi e, dobre sledujú deregulované e, profesie, ale pritom majú veľa čiernych bodov. Mnohých členských štátov, ako ukázala komisia, sú také situácie, že krajiny, ktoré sa vzrušujú nad regulovanými profesiami v iných časo- štátoch, to zavádzajú u seba. Ale pokiaľ ide o proporcionalitu, tak e, nevidíme tu na žiadne výsledky zatiaľ. Potom je tu mnoho ďalších príkladov. V pohraničných oblastiach je mnoho problémov. V severnej časti máme krajiny, ktoré žiadajú aby sa niekto, kto poskytuje služby, prihlásil dva týždne predtým. To znamená, ak nemecká firma e, začne e, stavať, povedzme, bazén, tak to oznámi, povedzme, dva týždne dopredu, ale ak dojde k nejakým ďalším prácam, tak nedokáže problém vyriešiť, lebo sa musí dva týždne dopredu vyhlásiť, prihlási nejaká oprava a podobne. A existujú aj iné takéto požiadavky, takže ja si myslím, že sa musíme spýtať, či táto smernica e, e, sa zameriava na požiadavky neprimerané pre reguláciu profesí, alebo či nemusíme v zásade povedať, že obmedzenie poskytovať služby, a to hovorím veľmi vedome, sú prípustné, obmedzenia pravidla treba dodržiavať, ale musia byť všetky proporcionálne a nemôže sa to týkať len e, pre obmedzenia upravujúce profesie. 6 odsek 4, to sú tie informácie o členských štátov, čo žiada komisia. To je pomerne nekonečné a zdá sa mi, že je to ako keby sa strieľalo s dielom na vrabcov. Z môjho pohľadu, milé kolegyne, smernica, ktorá sa zameriava len na právnu úpravu a pritom sú tu ďalšie iné problémy, nemá zmysel. Nemá zmysel, ak sa súčasne nebude riešiť vykonávanie existujúcich právnych predpisov. A preto si myslím, že musíme byť triezvi v posudzovaní toho, čo táto smernica prinesie, neprinesie, čo môže priniesť, čo nemôže priniesť. A keď budeme triezvi na to pozerať, tak si myslím, že potrebujeme zásadnú debatu o vnútornom trhu, pretože takéto návrhy, ktoré prichádzajú s maličkými krokmi, aj keď tu ide o veľký ekonomický potenciál, tak tu sa vôbec nehovorí o tom, či sa tento potenciál prejaví aj cezhranične, pretože tam prídu tie ďalšie úpravy, a ten cezhraničný účinok a zjednodušenie to nie je práve v rozsahu pôsobnosti smernice. Takže je tu mnoho otázok, ktoré som uviedol v pracovnom dokumente ako aj niektoré z nich tu predniesol. Myslím si, že to potrebujeme podrobne preskúmať a rozhodnúť sa, či je rozsah pôsobnosti smernice správny, či ho netreba rozšíriť a čo treba spraviť na e, prekonanie nedostatočného uplatňovania a vykonávania smernice. Ďakujem. Thank you very much, Andreas. Ďakujem, Andreas, za to, že ste si dali tú prácu a vypracovali ste pre nás tento materiál. Ja chcem povedať, že je tu s nami aj zastupca rady a za to veľmi pekne ďakujem, ale najprv by som chcela dať slovo tieňovým spravodajcom a tu menom výboru by som eh, sa chcela pripojiť k želaniu eh, skorého uzdravenia kolegovi Koferatimu, ktorý má isté zdravotné problémy a preto ho tu dnes hmm. zastupuje Nikola Danti. Ďakujem pani predsednička. Ako ste povedali, aj kolega Švák eh, povedal, eh, budeme želať a držať eh, palce kolegovi Koferatimu, ktorý je pravdepodobne teraz práve na operačnom stole a dal mi svoje zvolenie, aby som vyhodnotil tento text a predniesol dôležité argumenty, ktoré sú významné Eh, pre túto eh, smernicu. Eh, táto, tento návrh sa týka hodnotenia, proporcionality nových opatrení na regulovanie profesí. Členské štáty už teda majú, už v praxi vykonávali takéto testy proporcionality bolo by v nasledujúcich týždňoch potrebné trochu e, pre, rozpracovať jednotlivé prvky tohto návrhu. E, v každom prípade treba už dnes e, vyhodnotiť niektoré prvky tohto hodnotenia. V prvom rade táto smernica o teste proporcionality by mala zachovať možnosť pre členské štáty regulovať nezávislým spôsobom a podľa svojho uváženia profesie ktoré sú vo všeobecnom záujme. Ak smernica vytvorí jasný a jednotný rámec, e, ktorý bude užitočným, e, užitočnou pomôckou pre členské štáty, nemalo by to byť e, na škodu regulácie e, profesí a e, v tomto zmysle návrh e, komisie obsahuje niekoľko kritických bodov a treba tam vykonať určité zmeny. V prvom rade je potrebné prehodnotiť kritéria pri hodnotení proporcionality regulácie. To je obsah článku 6, ktorý by mal byť neutrálnejší a mali by tam byť e, všetky e, negatívne výnimky, ktoré sa e, týkajú niektorých jednotlivých profesí a v tom, tento zoznam profesí by sa mal podrobne vyhodnotiť a takisto treba počiarknúť možnosť pre členské štáty, aby zvolili svoje vlastné prístupy k regulácii profesí a aby teda boli k dispozícii aby, aby tie normy, ktoré sa stanovujú, neboli problematické. A tie texty by mali byť eh, flexibilné a primerané eh, vzhľadom na eh, tie zmeny, ktorými sa zaoberáme, aby to jednoducho neboli opatrenia, ktoré sú neprimerané. Samozrejme, predpokladá sa aj zapojenia súhlas sociálnych partnerov a dotknutých strán aj spotrebiteľov pokiaľ ide o nové normy, eh, podľa ktorých by sa mali riadiť eh, profesie. Eh, okrem toho tu vidím aj pozitívne prvky, ktoré treba posilniť v prvom rade Mm, sú to teda e, veci, o ktorých by som e, sa chcel e, vyjadriť v ďalších fázach tejto diskusie. My sme teda pripravení spolupracovať so spravodajcom a tieňovými spravodajcami, aby sme definovali jednotlivé potrebné zmeny a verím tomu, že sa nám podarí efektívne týmto spôsobom pracovať ďalej. Ďakujem. Ďakujem, Nikola. A teraz za skupinu ALD, pán Selimovič. Ďakujem, pani mm, predsednička. Počuli sme tu o možnosti rastu vďaka e, tejto implementácii a vykonávaniu e, tejto smernice, ktoré je niekedy e, problematické. Je tu teda tá myšlienka voľného pohybu občanov, ktoré veľmi podporujeme samozrejme. My máme E, už e, určitý pohyb, ale je tu problém uznávania kvalifikácií v jednotlivých členských štátoch a ten je obrovský. Tie odborné kvalifikácie a príslušná smernica z roku 2005 e, to trocha zjednodušila pre mnoho lekárov, ošetrovateľov, lekárnikov a podobne, takže sa môžu voľnejšie pohybovať z jedného členského štátu do druhého, ale ešte treba urobiť veľmi prá- veľa práce v tejto oblasti. A ako e, už je, je uvedené v e, posúdení vplyvu komisie, medzi jednotlivými členskými štátmi sú veľké rozdiely podľa, e, v tom, ako regulujú profesie a čo sa vlastne snažia regulovať. Tie, ktoré chcú poskytovať, tí, ktorí chcú poskytovať služby, nakoniec podstate e, buď to nemôžu robiť, alebo musia absolvovať e, veľmi aj nákladné e, procedúry, kým nakoniec dostanú možnosť poskytovať takéto služby v inom členskom štáte. A toto je problém, ktorý existuje dlho. Už v roku 2012 sme vyzvali komisiu, aby identifikovala oblasti, kde členské štáty neprimerane blokujú prístup regulovaných profesí a e, sloboda zakladania podnikov a poskytovania e, služieb celej Európskej únie e, je týmto veľmi negatívne postihnutá a postihlo to tisíce občanov celej Európskej únie. únie pretože regulované profesie sú v podstate 22 pracovných síl v únii, je to 50 miliónov pracovne činných ľudí. Takže hm, ja by som chcel e, vyzvať komisiu, aby s tým niečo robila. Ešte to chcem doviesť aj ďalej, o tom budem hovoriť e, neskôr, ale chcem povedať jednu vec, e, ktorá je dôležitá. Tá, tento návrh nechce deregulovať profesie. Európska únia nemá žiadnu kompetenciu pri regulácii profesie, lebo toto je e, vnútroštátna kompetencia. Niektoré profesie vždy budú vyžadovať konkrétne kvalifikácie alebo povolenia, alebo taká profesia napríklad je vo verejnom záujme v oblasti verejného zdravia alebo bezpečnosti a podobne. Avšak e, ten návrh e, dosiahne v tom lepšom prípade to, že v podstate sa bude stiažovať prístup ľudí k výkonu týchto e, profesí v iných krajinách sa ešte stiaží. Napríklad e, švedskí doktori, ktorí by chceli pracovať vo Francúzsku alebo inde. A e, práve preto by som chcel tu uviesť niekoľko konkrétnych detajlov, poukázať na niekoľko konkrétnych detajlov v návrhu komisie, k tomu sa ešte vyjadrím. Ale v článku 1 komisia má v úmysle alebo e, tvrdí, že by tento test proporcionality mohli vykonávať členské štáty ešte kým e, sa e, zavedú nové regulačné administratívne ustanovenia, ktoré obmedzujú prístup k regulovaným profesiám alebo ich nejak pozmenujú, ho nejak pozmenujú. Ale keď sa zmenia tieto regulačné ustanovenia, v prípade už regulovaných profesí, tak členský štát by mal mať povinnosť v podstate prehodnotiť celú tú E, profesiu znova. O tom sa už hovorí v článku 4.4, ale myslím, že by sa to malo zjednoznačniť, lepšie vysvetliť už v článku 1. V článku 2 e, tam e, sa hovorí, že návrh smernice sa bude uplatňovať pri profesiách, ktoré spadajú pod smernicu o kvalifikáciách. Takže by sa to vlastne malo týkať len takých profesí, ako sú ošetrovateľia, e, lekári, farma, e, farmaceuti alebo lekárnici, architekti a podobne. Ja viem, že to je proporcionálne pomerne veľký, e, veľký a časť toho koláča, ale otázka pre mňa a mojich kolegov a ostatných, prečo sa obmedzujeme len na toto? E, neexistuje voľný pohyb e, a nie je rovnako dôležitý voľný pohyb aj v e, o iných profesiách a podľa tejto štatistiky, dokonca aj podľa komisie, hovoríme o 5500 profesiách, ktoré sú regulované v celej Európskej únii a máte komisie alebo iné pracovné skupiny ešte rozšíriť dosah pôsobnosti tohto návrhu neskôr napríklad, alebo e, po e, prijatí a, vykonaní toho návrhu. Ja viem, že sú rôzne e, verzie, ale z liberálnej perspektívy ma zaujíma, mám záujem na rozšírenie rozsahu pôsobnosti tohto návrhu. Potom článok 6, ja sa tu skutočne domnievam, že je veľmi dôležité zachovať komplexnosť tých kritérií, ktoré sa navrhujú, ale treba vždy pamätať na to, že nie všetky prvky budú relevantné E, keď sa bude hodnotiť proporcionalita z hľadiska regulačných požiadaviek, e, najmä e, pretože tie regulované profesie sú navzájom veľmi odlišné a sú rôzne regulované v rôznych krajinách. Takže je veľmi dôležité, aby sme nezaťažili príliš orgány členských štátov ani zainteresované strany, Ehm, tak aby z toho nevzniklo viac byrokracie na druhej strane. Toto by malo predsa len e, uľahčiť voľný pohyb e, občanov a profesí, e, keď sa tie testy proporcionality vykonajú. A potom článok 7. Ja vítam ten široký záver zainteresovaných strán zapojených do toho procesu, ale Chcel by som, aby tu bolo jasne povedané, že všetci sociálni partnery by mali byť konzultovaní a takisto orgány na ochranu spotrebiteľov a, a aby sa posilnila európska dimenzia tohto návrhu, tak aj európsky partnery, možno aj zamest, e, e, organizácie zamestnávateľov a odbory e, na celoeurópskej úrovni by takisto mali byť do toho návrhu zahrnuté. Pretože ja vám len uvediem príklad. Architekti napríklad, to je profesia regulovaná v Švédsku a v podstate chránená e, e, titulom, e, keď ste architektom, staviate domy, ale vyzerá to v podstate tak, ako keby si každý taký dom mohol postaviť, ak má titul. Ale je veľmi ťažké urobiť to, pokiaľ nie ste švéd. Len v podstate e, splnenie alebo naplnenie tých administratívnych požiadaviek na tých miestnych orgánoch to znemožňuje. A neviem, či by švédska, e, e, švédsky odborový zväz bol tým najlepším orgánom, aby sa touto otázkou zaobral. Ja si myslím, že by napríklad bolo veľmi dobre vypočuť si estonský pohľad na túto situáciu. A, takže iné názory zvonka. A potom článok 9. Ja vítam, že členské štáty by mali notifikovať komisiu o o e, hodnoteniach proporcionality, ktoré vykonali tak, aby komisia mohla oznámiť toto všeobe- e, verejnosti a chcel by som pozmeniť ten návrh tak, aby sa rozšírili jeho rozsah pôsobnosti, aby bolo jednoduchšie implementovať e, túto vec, aby to bolo menej byrokratické. Ďakujem vám a my vám určite predložíme ďalej, v e, ďalšej fáze e, konkrétne pozmenujúce návrhy. Ďakujem. Takže teraz stieňový spravodajca za EKR, pán Sulík. Ďakujem veľmi pekne. Môj príhovor bude relatívne krátky, preto lebo úvodom by som sa povedať, že v plnom rozsahu súhlasím s tým, čo povedal ctený pán kolega Šváb. A tiež sa pýtam, aký zmysel má príjmať piatú reguláciu, keď máme štyri, ktoré sa nedodržujú. To je zrejme úplne zbytočná aktivita a namiesto písania ďalších papierov a pekných prezentácií by možno komisia sa mohla zamyslieť nad tým, ako zabezpečiť dodržiavanie toho, čo už dnes je platné a schválené. Ja by som tiež chcel uvieť jeden príklad. Ide o autodopravcov z východnej Európy, ktorí sú rôznymi administratívnymi opatreniami blokovaní napríklad vo Francúzsku a aj v Nemecku. A tam napríklad už dávno mal byť infringement spustený nič sa tam nedeje. Tak správame si predsa poriadok v tých smerniciach a reguláciách, ktoré už dnes existujú, ako vymýšľať ďalšie a ďalšie. A mám obavu, že ako sa často stáva, začne sa niečo s dobrým úmyslom a to je cesta do pekla. Hovorí sa u nás doma, že cesta do pekla je, je dláždená dobrými úmyslami začneme niečo s dobrým úmyslom a nakoniec budeme mať ešte viac roboty a regulácií a smerníc. Je to veľmi krátke, čo som hovoril, preto lebo pán Šváb v podstate povedal všetko za mňa a ja teda doložím všetky moje písomné konkrétne pripomienky e, v krátkej dobe. Ďakujem pekne. Thank you, Richard. E, ďakujem, Richard. Neviem, či som správne pochopila, čo ste povedali. Ja som vnímala to, čo povedal pán Šváb, trocha e, e, ináč, ale Julia Reda za zelených. Áno, ďakujem, e, pani predsednička, ďakujem komisii a spravodajcovi za načrtnutie e, tých predstav. Ja si myslím, že ten návrh je veľmi dobrý východiskový bod na ďalšiu diskusiu. Myslím si, že musíme vyvážiť niektoré e, záujmy, ktoré si konkurujú. Ja som úplne presvedčená o tom, že niektoré a možno aj pomerne veľa z tých existujúcich regulácií sú dôležité na ochranu verejného záujmu a ja by som skutočne chcela e, varovať proti otváraniu tých diskusí o krajine pôvodu a smernici o službách a podobne, lebo to by nás nikam nedoviedlo. Ja chápem pána Švába aj tú kritiku, keď hovorí, že sa to mm, týka len budúcich profesí, ale myslím si, že toto je práve tá menej kontroverzná, a nekontroverzná časť, na ktorej sa asi e, pomerne ľahko dohodneme, e, vzhľadom na to, že e, návrh komisie je vynikajúci začiatok. My samozrejme podporujeme voľný pohyb profesí a povolania sú určité regulované profesie, ktoré pravdepodobne nemaj, nemajú, nie sú vo verejnom záujme a, a nie tam teda taký, taký protekcionistický prístup. Samozrejme, e, v mnohých oblastiach to je. Ten problém vyvstáva, že sa niektoré profesie nedarí e, uznávať v iných e, členských štátoch, pretože sú neprimerané požiadavky a ten text proporcionality, ako ho navrhuje komisia, je dobrou cestou vpred. A Určite by bolo dobre to dorobiť na úrovni Európskej únie, aby sme e, sa e, dopracovali k koherentnejšiemu rámcu na regulovanie profesí v priebehu doby. Domnievam sa, že niektoré z tých návrhov alebo tých myšlienok, e, ktoré prichádzajú od tej druhej skupiny, sú veľmi zaujímavé a my sme určite otvorení v diskusii, ale takisto si treba uvedomovať potenciálne dôsledky, na ktoré teraz nemyslíme, keď sme nastane zmena regulovanej e, profesie, tak e, si treba položiť otázku, či tomu podlieha celá, tomu testu proporcionality podlieha celá profesia. Možno, že členské štáty, niektoré členské štáty sa rozhodnú, že nebudú reformovať niektoré profesie, pretože ich nechcú podrobovať testu proporcionality, takže by ste sa mohli dostať do situácie, kedy nechtiac e, regulovaná profesia sa stane nereformovateľnou, tak povedať, za to asi nechceme dosiahnuť to nie je ten výsledok, ktorý si želáme. To je len taká pripomienka e, k niektorým tým myšlenkám, ktoré odzneli. A myslím si, že našim cieľom, a to je takisto aj smer, ktorým sa oberajú naše pozmenujúce návrhy, je ten, že e, celkovo ten názor by mal byť, e, ten nástroj by mal byť spolahlivý a transparentný, tak aby efektívne reguloval profesie a ľudí, ktorí pracujú v týchto profesiách, aby tá regulácia bola čo najlepšia. A zároveň je dôležité zachovať možnosť pre členské štáty regulovať e, si profesie vo verejnom záujme. Ďakujem, Julia Reda. A tým e, končím kolo tieňových spravodajcov. A teraz by som chcel dať slovo malskému predsedníctvu, pán Mark Sešel, ktorý bude hovoriť o aktuálnej situácii na rade a potom otvoríme rozpravu pre kolegov. Ďakujem pani predsednička za slovo. Je našim potešením, že môžeme že sme skutočne mohli pre, e, prísť z tak z ďalekého miesta, ako je e, rada sem do parlamentu, aby sme sa vyjadali k tomuto návrhu, e, s ktorým prišla dnes komisia. Pokiaľ ide o predsedníctvo, maské predsedníctvo na rade, my sme vždy jednotný trh považovali za jednu z takých prierezových priorít, ktorú treba posilniť. Vnútorný trh treba posilniť a aj predsedníctvo, a predsedníctvo to vníma, e, vníma vnútorný trh ako jednu z e, najväčších devíz e, Európskej únie. Myslím si, že toto je teda smer, ktorým sa uberá rada, určite s tým budú súhlasiť aj členské štáty a určite to môže uľahčiť aj ďalší pohyb profesí. Ten návrh Práca v tejto oblasti prebieha v nárade veľmi hladko, na technickej úrovni aj vďaka prispeniu členských štátov. Na začiatku boli určité obavy, že by snad tento návrh mohol zabrániť členským štátom e, regulovať e, profesie a vyvstali otázky, či je tento návrh e, v súlade s princípmi subsidiarity. A pozmenujúce návrhy, ktoré e, predložila rada s cieľom prekonať, e, povedzme, e, tieto pochybnosti. Hoci to nebolo teda jednoduché, lebo my sme... A, a, tam ide o zníženie administratívnej záťaže pre národné administratívy a, zvýšiť, a zvýšenie právnej istoty, tak um, zdá sa, že členské štáty uh, sú toho názoru, že tie zámery tohto návrhu sú pozitívne Vytvára to teda rámec pre členské štáty na hodnotenie proporcionality e, aj na základe e, rozhodnutia, rozhodnutí súdneho dvora. Tie diskusie teda prebehli veľmi hladko a e, príslušný spis sa bude prerokovať 29. mája na Rade pre konkuren- schopnosť konkurencieschopnosť a hospodárskú súťaž. naši estonskí a bulharskí e, kolegovia o tom sa potom budú ďalej venovať. Ďakujem, pán Sešel. A teraz otváram e, priestor e, pre kolegu pán Antonio López Estoris. Tak, grazie. Ďakujem vám, pani predsednička. Vážená pani predsednička, drahé kolegyne a kolegovia, asi už 10 rokov hovoríme o pri e, smernice, smernici 123 o e, vnútornom druhu. Ja by som chcel pripomenúť všetkým, že tá diskusia je veľmi zlhavá a e, hovorili sme o článku 2, e, 1, písmene F a tam sa hovorí, že sa do smernice o službách nebudú e, započítavať alebo zratovať služby e, sanitárne a tu. E, um, ide o služby, ktoré sú riešené v každom členskom štáte ináč, e, tam súkromne, tam e, verejňa. A e, preto otázka um, preto vyvstáva otázka profesí, kde, kde, kde v tejto smernici alebo navrhovanej smernici hovoríme o sanitárnych alebo ošetrovateľských profesiách a um, toto je v rozpore s tou pôvodnou dohodou a um, my týmto vlastne ohrozujeme možno e, živobytie e, ľudí, ktorí pracujú v zdravotníctve ako ošetrovateľia. Napríklad v Španielsku sú tisíce ľudí, ktorí pracujú v zahraničí, najmä teda v Spojenom kráľovstve. A e, tým, že dostávame, tým, tým, že táto profesia sa dostáva do smernice o regulácii povolaní, nie je veľmi dobrá a teda tento fakt je, je v rozpore s tým, čo sme mali predtým a zavádza sa nebezpečný precedens. My e, nemôžeme súhlasiť s reguláciou takéto profesie, alebo teda s dereguláciou tejto profesie, pretože um, toto je jedna z profesí, ktoré sú naviazané na systém zdravotníctva v každom členskom štáte, ktorý je riešený samozrejme odlišne. Je to kompetenciou členských štátov. No a toto uzda, uznáva aj článok 178 e, e, zmluvy o Európskej únii, kde sa uznáva, že e, zdravotníctvo je, je príslušné členskému štátu. No a e, preto e, smernica o, smernica o službách, ktorá vylučuje práve tieto ošetrovateľské služby, ako aj iné smernice v oblasti zdravotníctva. Toto všetko je jasným signálom, že teraz vlastne snažíme porušiť jurisprudenciu e, súdno, súdneho dvora, ktorý rozhodol, že členské štáty rozhodujú o tom, akú mieru ochrany verejného zdravia e, budú e, poskytovať, ako ju budú zabezpečovať systémy zdravotníctva, ošetrovania sú najlepšie v, na celom svete. toto sú systémy, ktoré poskytujú určité služby občanom. A táto komisia E, vlastne um, implicitne už uznala, že napríklad ošetrovateľské e, povolania a e, zdravotné sestry sú regulované na úrovni členských štátov a pritom teraz chceme narušiť toto právo členských štátov prostredníctvom tejto novej smernice. No a tu treba povedať, že toto sú povolania, ktoré slúžia verejnému záujmu a ochrane verejného zdravia. Takže členské štáty by mali byť schopné regulovať tieto povolania aj e, do budúcnosti na základe určitých špecifik demografických, kultúrnych a ekonomických e, v danej krajine a uplatňovať e, princíp proporcionality, tak ako to bolo doteraz, by sme mali aj v tomto novom prípadnom európskom rámci a nemali by sme obmedzovať e, právomoc členských, štát, členských štátov. že my môžeme e, vytvárať legislatívu v oblastiach, kde chránime spotrebiteľov, ale tieto naše návrhy by e, v, tomto, v tejto oblasti nemali jasnú pridanú hodnotu a takto sa napríklad vyjadril francúzsky senát, aj dolná komora, Bundesrat v Nemecku, ako aj um, parlament v Rakúsku. A toto všetko poukazuje na to, že tieto služby e, ošetrovateľské sú fundamentálne odlišné od iných regulovaných povolaní a preto táto smernica, o ktorej dnes hovoríme, nie je vhodným nástrojom, kde by sme ich mali riešiť. No a e, ja dúfam, že po tomto našom E, po tomto mojom vystúpení, po ktorom predložíme pozmeňovacie návrhy, pochopíte prečo, tak to vlastne vystúpim. Ďakujem veľmi pekne, pán Antonio López Isturis. Teraz dám slovo, slovo Robertovi Estorovi. Roberte Estora. Ďakujem, Anna Maria. Chcem sa poďakovať spravodajcovi za prezentáciu názorov a chceme pokračovať v tom, čo teraz povedal Antonio, pretože i keď hovoríme o dôležitom návrhu, ktorý by posúdil proporcionalitu regulácie profesí. Musím povedať, že som prekvapená, že tam boli zahrnuté aj zdravotnícke profesie. My sme si už predtým uvedomili, že tieto profesie sú iné ako ostatné a takéto horizontálne nástroje sa nemusia hodiť pre túto e, osobitosť takýchto profesí. Ja sa obávam, že to, že tam budú aj zdravotní profesionáli, môže mať negatívny dopad na poskytovanie zdravotníckých služieb na celoeurópskej úrovni. A nesmieme zabúdať na to, že takéto profesie sú už na vnútroštátnej úrovni veľmi vysoko regulované. Toto sú moje predbežné pripomienky a teším sa na ďalšie diskusie, ako by sme sa mohli v tejto veci pohnúť ďalej. V zásade ale to môžeme podporiť kolegovia. Teraz stručne v mojom vlastnom mene a potom by som dala aj slovo komisii, pretože Niekoľko kolegov požiadalo vysvetlenie, ak súhlasíte. Takže je štvrtok po obede musíme si pohnúť. Údaje, ktoré uviedla komisia, sú samovysvetľujúce z hľadiska toho, že je to príliš veľké na to, aby sme si dovolili zlyhanie v Európe. Je to veľmi dôležité pre tvorbu pracovných miest v našich členských štátoch. Áno, štyrikrát sme sa pokúsili, áno, členské štáty zlyhali, členské štáty neimplementujú, nevykonávajú, súhlasím s tým, čo povedal spravodajca, že v prvom rade musíme implementovať a vykonávať. A ja sa teším, že malské predsedníctvo nám povedalo, že predloží našu výzvu v rade pre konkurencieschopnosť a v prvom rade chcem povedať, že zatiaľ sme nevideli úplnú implementáciu a vykonávanie smernice o službách a preto komisia musela, ak môžem povedať, v úvodzovkách e, predložiť takýto balík o službách ako cestu pokúsiť sa obísť tieto problémy a nájsť praktické, pragmatické riešenie keďže smernica o službách a smernica o povolaniach nie sú plne implementované. Po druhé, mnohí kolegovia už povedali, že toto nejde o reguláciu alebo dereguláciu profesí v členských štátoch. Na to nesmieme zabúdať. Ide o zvýšenie transparentnosti, o zabezpečenie vysokej úrovne, vysokej kvality regulácie v členských štátoch, možno ju môžeme aj zlepšiť. A členské štáty majú cítiť tlak znížiť počet regulovaných profesí a riešiť fragmentáciu, pretože je to fragmentácia, ktorá bráni rastu, cezhraničnému rastu a možnosť zosú, možnosti zosúľadiť dostupnosť ručnosti na vnútornom trhu EÚ. Pokiaľ ide o zdravie, tak tu plne chápe mojich vážených kolegov Antonia aj Robertu. My, no, le, robila som veľa na smernici o kvalifikáciách, profesionálnych kvalifikáciách. Je tam test proporcionality v otázke zdravia v týchto, tejto smernice o Eh, professional qualifications. Možno, že by sme to mali rozšíriť tento koncept, aby všetky členské štáty chápali, že zdravotníctvo nie je úplne zohľadnené v tomto novom návrhu. A taktiež chcem povedať, ďakujem Andrea za to, že to spomenul, pracujem na tej karte služieb, Teším sa na spoluprácu s tebou aj ďalšími kolegami, aby to dobre dopadlo a aby sme mohli stimulovať rast a pracovné miesta v Európe. Teraz si zmením znovu ten klobúk a dám slovo komisii, aby vysvetlila a odpovedala na otázky kolegov. Ďakujem, pani predsednička. Myslím, že by som nemohol urobiť nič lepšie, ako čo ste povedali vy v niekoľkých bodoch. Takže... Prejdeme veľmi rýchlo. The view of the Commission. Um, first of all, the big issue of enforcement and new regulation or new proposals. One, doing one does not and should not exclude the Takže ja si myslím, že by ako sa to nemalo um, vylúčovať navzájom, to znamená tie jednotlivé uh, opatrenia. Samozrejme tie uh, procedúry uh, majú niektoré svoje nedostatky, je to pomalé, je, využíva sa tým veľa zdrojov. No, vytvárajú sa tam určité konflikty a samozrejme to e, sa netýka len tých e, testov, ale aj notifikácie. My sa snažíme teda vytvárať určitú prevenciu e, a nie teda vyslovene len nevyhnutne liečbu, pretože to už je vždy náročnejšie z hľadiska členských štátov a komisia neprináša to vždy také výsledky, aké by sme chceli. Takže v tom, to je toľko k tejto veci. A my sa tu snažíme vytvoriť rámec pre členské štáty, ktorý v podstate jasnejšie hovorí, čo už vlastne dlhodobo existuje. A to sú veľké e, koncepcie, e, ktoré, ku ktorým e, pristupuje judikatúra Európskeho súdneho dvora. A máme tu skúsenosti s vzájomného hodnotenia, na základe ktorých vieme, že e, členské e, štáty teda nie sú ochotné niektoré veci e, správne aplikovať a tu chceme pomôcť. A tu má pán Šváb pravdu. My sme členským štátom dali usmernenia o tom, ako, vytvá, ako, ako vykonávať hodnotenie proporcionality a, a a vyhodnocovať e, túto činnosť, ale e, bohužiaľ sa to moc dobre nedarilo a preto sme sa rozhodli, že tu musíme zintenzívniť snahu. A tento nástroj by mal doplniť e, snahy, pokiaľ ide o vykonávanie, o vykonávanie a tie kontroverzné opatrenia alebo v podstate by sa malo dosiahnuť, aby, aby sa nemuseli tak často využívať tie postupy pre riešenie nesúladu, a skutočne tá regulácia by sa mala uplatňovať v oblastiach, kde je to oprávnené. A pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti, ja už sa tejto problematike venujem dlhšiu dobu, pán Švab povedal, že e, e, trh e, služieb v EU je najhorší za posledných 10 rokov a to aj mne, aj, aj mne pritom krváca srdce. Ja bohužiaľ to môžem potvrdiť z rôznych e, hľadisk. Ja som bol prítomný pri e, tvorbe smernice o službách a viem, že treba toho ešte veľa urobiť, ale aj tam je e, skutočne presadzovanie týchto pravidel veľmi náročné a takisto aj časovo spotrebuje to veľa času, takže aj tu treba niečo urobiť. Rozsah nášho návrhu je obmedzený a to preto, lebo už sme mali takú skúsenosť s členskými štátmi v oblasti regulácie e, profesí, akú sme mali. Je to, pomerne, je to dostatočne zložitá, e, je to dosť zložitá oblasť a E, samozrejme, je tu len o tie e, profesie, ktoré sú v smernici o e, kvalifikáciách, ale v podstate sa to týka všetkých profesí, ktoré členské štáty regulujú a ktoré ešte stále nepodliehajú e, celé európskej legislatíve. Takže sa to týka všetkých e, tých 5500 profesí, ktoré sú regulované v členských štátoch. Máme obrovské databázy, kde nájdete informácie o všetkých týchto profesiách a je to samozrejme e, nielen tých 7 sektorových profesí z tej smernice o kvalifikáciách a takisto aj tá regulácia, ktorá sa týka profesí pochopiteľne obsahuje rôzne mm, požiadavky, niektoré spadajú do kategórie, o ktorých hovoril pán Šváb a aspoň z hľadiska budúcnosti dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť určitý Eh, určité výsledky v tejto oblasti. A pokiaľ ide o rozšírenie rozsahu pôsobnosti, my by sme s tým nemali problém, možno niekto iný by s tým problém mal, ale my sme ten rozsah obmedzili práve vzhľadom na skúsenosti z tejto oblasti na základe smernice o kvalifikáciách a eh, eh, vzájomného hodnotenia. A pokiaľ ide o zdravotnícke služby, tu by som chcel povedať dve veci. Poprvé, kvalifikácie tu ide v prvom rade teda uznávanie e, e, kvalifikácií, ale od revízie roku, z roku 2013 tu máme ďalší prvok a to, že členské štáty musia hodnotiť existujúce regulácie z hľadiska e, proporcionality a to sa týka samozrejme konkrétnych sektorov. Ale keď sa o tom rokovalo v roku 2012 a 2013, tak sa tam vyvstal určitý problém a vidíme, že e, teda e, ten problém e, E, existuje doposiaľ, e, skutočne e, členské štáty stále požadujú, aby si mohli regulovať tieto oblasti, oblasti zdravotníckej starostlivosti, starostlivosti v dostatočnej miere tak, aby prosom mali dostatočnú možnosť posudzovať situáciu a mali dostatočnú, eh, dostatočný priestor pre manevrovanie eh, z hľadiska eh, poskytovania primeranej zdravotníckej starostlivosti a, a takisto aj verejnej bezpečnosti. Takže ja si myslím, že to je už pokryté v rámci tej existujúcej legislatívy, pokiaľ ide o hodnotenie e, proporcionality, takže e, to treba vnímať aj z hľadiska tohto aspektu. Myslím si, že e, to môžeme týmto ukončiť. Ďakujem pán From za toto objasnenie a odpovede. A teraz dávam slovo spravodajcovi, pánu Švábovi, aby uzavrel debatu. Ďakujem. Ďakujem vám za všetky vyjadrenia, aj kritické, aj všetky tie nápady môžeme e, to uzavrieť e, tak, e, že to kritické hodnotenie návrhu na hodnotenie proporcionality sa dá zhrnúť do štyroch bodov. Jednak konkrétna stratégia o tom, ako jednoducho riešiť tie nedostatky v vykonávaní a v tej súvislosti samozrejme treba hovoriť o proporcionalite budúcich regulácií a to aj v tom širšom slova smysle, zmysle, ako to už povedali niektorí kolegovia. A samozrejme, my chceme posilniť rast, my chceme pracovať pre, záujme európskeho hospodárstva a práve preto e, chápeme e, tie body, na ktoré poukázala komisia, niektoré z tých bodov e, v tej smernici možnosť je predsa trochu zaťažujúcich a preskriptívnych E, najmä pokiaľ ide o článok 6.4 a ten kumulatívny efekt. Takže my sme radi, že komisia hovorí, že tu nejde o dereguláciu a toto je poprvýkrát, že komisia potvrdzuje, že tu nejde o dereguláciu, ale o inteligentnú reguláciu a vďaka inteligentnej regulácii môžeme prispieť k rastu hospodárstva v Európe a k a takisto, že to môže e, pomôcť aj v cezhraničnom zmysle. Nede tam len o to, aby boli e, kvalifikácie proporcionálne, ale aj ďalšie zdroje regulácie. Ja si myslím, že tu treba toto e, uznať. Ja by som bol ja by som veľmi rád, keby som mohol predložiť tú správu čo najskôr, aby sme o tom dosiahli dohodu tu v tomto výbore. Ďakujem, Andrea, za túto vynikajúcu výmenu názorov. Bola to prvá výmena názorov. Mm, Návrh e, e, návrh e, tohto, tejto tohto materiálu bude 12. a 3. júla, bude sa to posudzovať 5. septembra a hlasovať sa potom bude neskôr. Takže ak k tomu nemáme ďalšie pripomienky, budeme mať ešte osobitné stretnutie spoločne e, ako ITRE 18. mája od 9 do 10.30 a potom 30. mája od 15. hodiny do 6.30 e, e, aj vesník Inka už bol zverejnený. Tí, ktorí nasledujete, môžete v podstate ho odobrať online a to je všetko. Ďakujem za pozornosť.